Pán predseda, myslím, že som odpovedal na poslednú otázku a už by som nechcel brať veľa z vášho času v mojich záverečných slovách, ale chcem vám povedať, že považujem za veľmi naliehavé eh, začať pracovať na nasledujúcich 5 rokoch. A ja som totiž presvedčený, že ak sa nám nepodarí v týchto 5 rokoch znovu získať spojenie s ľuďmi, pre ktorých pracujeme, to sú európsky občania, tak európsky projekt ako taký by bol ohrozený. Ak sa nám nepodarí znovu získať prepojenie na ľudí, ktorých zastupujeme a pre ktorých robíme, tak títo ľudia sa otočia chrbtom európskemu, voči európskemu projektu. Európsky projekt je ľudský výtvor, je to úžasný výtvor, je to možno najúspešnejší, najkrajší projekt v ľudskej histórii a keď hovorím vytvorený človekom, tak mám na mysli ženy aj mužov, po anglicky man-made, takže preto e, man, moja manželka mi totiž vždy hovorí, keď e, Boh stvoril človeka, tak len žartoval. Po anglicky sa teda ten človek povie man, takže keď stvoril muža, ale to je aj človek. Takže, no, tak ja chcem povedať, že úspech európskej integrácie bol možno taký hlboký, že sme stratili jej zmysel že sme zabudli, o čo ide. A ja v posledných rokoch stále viac a viac pociťujem, keď sa pozriem najmä na tie obrovské výzvy, pre ktorými stojí dnes európsky projekt, ja cítim a vidím tú najhoršiu krízu od 30. rokov, ktorú sme tu mali, tak mám ten hrozný pocit, E, že tu vidíme tie hrozby zvonka, buď ultranacionalizmom, ruskom, fundamentalizmom v arabskom svete. Takže ja mám taký pocit, že možno prvýkrát v našej histórii od druhej svetovej vojny sa rodičia boja, že ich deti budú mať horší život ako oni, keď boli mladí. A to sú obavy, ktoré vyžadujú európsku odpoveď. Na to neexistuje národná odpoveď ale my potrebujeme mandát našeho vládcu, to je európsky občan. Tomu musíme dokázať, že to, čo robíme, je v jeho prospech. A keď si pozriete, možno si myslíte, že moje portfólio je technická operácia, ale ja som hlboko presvedčený, že ak donesieme lepšie výsledky pre európskych občanov, tak to s tými malými prostriedkami, ktoré máme, tak to nám pomôže vytvoriť si znovu väzbu s našimi voličmi, s našimi pánmi, s tými ľuďmi, ktorých budúcnosť je čiastočne aj v našich rukách. Tento kontinent má úžasnú budúcnosť, ak sa dokážeme zorganizovať na úrovni kontinentu s rešpektovaním vnútroštátnych národných práv, rešpektovaním všetkého, čo je drahé Európskej únii, ale ak sa v najbližších rokoch nedáme dokopy a nezorganizujeme svoju prácu ináč, ak nezmeníme kultúru našej práce, ak sa nebudeme koncentrovať na priority určené zvoleným predsedom Junckerom, tak táto organizácia, tieto inštitúcie budú síce dokonalé, v bruselskej bubline, ale budú bez zmyslu pre európskych občanov. A to nesmieme pripustiť a to sa nikdy nestane, pretože ak Európa má jednu silu, silu, ktorá je väčšia ako sila iných kontinentov, tak je to naša schopnosť prispôsobovať sa novým výzvam, novej situácii. A ja som presvedčený, že sa prispôsobíme, že budeme úspešní a že o niekoľko rokov povieme našim deťom, dávame vám do rúk kontinent v lepšom stave, ako bol pred desiatimi rokmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Timmermans. Ďakujem aj za presné dodržanie času. Pokiaľ ide o členov konferencie predsedov, ktorí budú teraz vyhodnocovať, tak chcem zvolať túto konferenciu na 6. hodinu. O 6. budeme mať e, konferenciu predsedov na posúdenie výsledkov vypočutia. Ďakujem.